No, ale všetko je v poriadku, pretože pán spravodajca je medzi nami a môžeme sa pustiť do tohto bodu. Ide o správu Davida Martina o prispôsobení rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu Lisabonskej zmluve. A teraz už bezodkladne dávam slovo pánovi spravodajcovi na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu toleranciu v prvom rade a aj za vašu prítomnosť. Keď som v 84. prvýkrát kandidovala do Ruského parlamentu, som e, vtedy jednému kolegovi Škotovi